Kolegovia, dámy a páni, začneme. Začneme našu otvorenú konferenciu predsedov. Konferencji przewodniczących Rád by som otvoril našu konferenciu predsedov, ktorá je prístupná všetkým poslancom. že tak trochu iná forma. E, každý z nás sa môže zúčastniť. E, rád by som privítal pána Van Rompoja, pána Barosa, pán predseda Európskej komisie, ktorý sa zúčastňuje aj na zasadnutiach všetk, e, všetkých zasadnutiach rady. Najnov, naj, na poslednom zasadnutí rady Vieme, aké historické témy sa preberali. Vieme, že najbolestivejšia téma bol, bola, bol Schengen a kríza eura. Euro ako spoločná mena a Schengen ako priestor voľného pohybu. To sú také dva symboly, mílniky Európskej únie a mali by sme ich ako také chrániť. K tomu máme v Európskom parlamente veľmi jasný postoj a ja som presvedčený, že naše dnešné zasadnutie je naozaj kľúčové. Som vďačný vám, páni Barroso a Van Rompuy, že ste si našli čas v, pri vašich eh, mnohých eh, povinnostiach. Nám, najprv by som dal slovo pánu Van Rompuyovi, ktorý nám povie o záveroch eh, Európskej rady z piatku, zo štvrtku a piatku minulého týždňa. Ďakujem, pán predseda. Milí kolegovia, rád vás poinformujem o tom, e, čo e, sme e, prediskutovali na Európskej rade, kde sme pokročili o, o v mnohých veciach. Prvý deň sme venovali ekonomike v troch častiach. Najprv koordinácia ekonomických politik, práca na európskom semestri a pakte Euro+. Ďalej, po druhé, implementácia a komplexného trhového balíčka. A potom po tretie, e, program e, Medzinárodného e, menového fondu pre európske krajiny vrátane Grécka. K prvému bodu sme uzavreli prvý európsky semester, čiže nový rámec pre ekonomickú koordináciu politík. Mali sme plodnú diskusiu o národných rozpočtových výberoch a o ekonomických reformách. Potvrdili sme odporúčania komisie, členským krajinám, aby e, nezmierňovali tieto opatrenia. To je veľmi pozitívne, o to viac, že komisia e, poskytla e, dobrý, dobrý kompromisné, dobre kompromisné posúdenie. Členské krajiny musia tieto odporúčania zohľadniť, keď budú navrhovať svoje rozpočty a keď budú vypracovávať reformy z našej, diskusie, z našej diskusie vyvodzujem, že nie len to, že členské krajiny budú e, fungovať s odporúčaniami komisie, nie všetky, všetky členské krajiny uh, musia uh, rovnakou energiou implementujú odporúčania komisie. Ďalej Europlus, ďalej uh, krajín, na ktorom sa zúčastňujú všetky krajiny okrem štyroch zvyšovanie konkurencieschopnosti, podpora zamestnanosti, podporenia finančnej stability, zlepšenie verejných financií a reforma penzijného se- e, sektoru. Dospeli sme k tomu, že ďalšie kolo záväzkov v rámci tohoto paktu by malo byť ambicioznejšie a konkrétnejšie. S lepšou, silnejšou ekonomickou koordináciou Európa uh, uh, odpovedala veľkú odpoveď na uh, pre, silnú prepojenosť, ktorá zvyš, zvyš, e, súvisí so zadlžením krajín. Závislosti a problémy jednej krajiny sa prejavujú aj v iných krajinách, predovšetkým v rámci eurozóny. Je tu veľká, veľká miera osobitnej zod, spoločnej zodpovednosti. Hoci sme aj v ťažkej dobe, potvrdzujeme tvrdú prácu ekonomickej a monetárnej únie. Druhý element v ekonomických diskusiách stav, v akom sa nachádza implementácia komplexný eh, marcový balíček ekonomických opatrení. Tu sme potvrdili eh, novelizujúci text Európskeho nástroju pre finančnú stabilitu a znenie zmluvy Európskeho mechanizmu stability stály, eh, bezpe- stálu bezpečnostnú sieť pre budúcnosť. Vyzvili sme kľúčový význam transparentných záťažových testov pre banky. Zohľadnili sme situáciu legislatívneho balíčku pre posilnenie ekonomického riadenia tzv. šesticový balíček, silný pakt stability a nový makroekonomický dozor. Teraz poviem zo pár slov práve k tejto téme. Viem, že je veľmi významná e, pre vás. Rada a parlament sa zhodujú na viac ako 95 textu a preto vyzývam legislatívu, aby dovršila záverečné rokovania, aby tento dôležitý balíček mohol byť čoskoro prijatý a dúfam, že to bude už na budúcom zasadnutí parlamentu. Blahoželám maďarskému predsedníctvu a parlamentu za doteraz odvedenú prácu. Pri týchto rokovaniach s radou parlament zabezpečil výrazné zlepšenia vzhľadom na alebo podľa maďarského predsedu rady kvalita textu sa výrazne zlepšila, balíček sa posilnil a je koherentnejší. Delegácia parlamentu e, v trialógu e, sa, e, sa podarilo dosiahnuť rovnaké úspechy. Vrátanie usmernení pre komplexné vyhodnocovanie pokroku krajín v rámci stratégie 2020 pre rast a zamestnanosť s cieľom zabezpečiť to, že ob, ob, obrátená kvalifikovaná väčšina sa bude aplikovať v 5 zo 6 e, rozhodnutí, kde je to možné. Vrátanie rozhodnutí na predchádzanie a korektúry makroekonomických nerovnováhach. Pri zostávajúcich bodoch je tu stále nezhoda, e, pokiaľ ide o ponuku rady e, s vzhľadom na revíznu doložku, aby parlament mal rovnakú úlohu ako rada pri tzv scoreboarde makroekonomických nerovnovách treba zabezpečiť pokuty za štatistické podvody a zabezpečenie pre, e, bez, pre dobré fungovanie národných e, štatistických e, orgánov. Toto všetko sú body, ktoré pre parlament i radu možno označiť za rozhodujúce, pretože je čas na dosiahnutie dobrého kompromisu Verím, že akékoľvek ďalšie signifikantné zásahy by boli veľmi zložité. Ako hovoria Francúzi, to lepšie by nemalo byť nepriateľom toho dobrého. A tretia záverečná časť ekonomických diskusí rady sa týkala situácie v, v krajinách, ktoré poberajú program EÚ a, a menového fondu. E, Írsko pri reformách urobilo pokrok a je na dobrej ceste. Takisto sme uvideli konsenzus v Portugalsku naprieč politickým spektrom pre prijatie programu reforiem. A pokiaľ ide o Grécko, prijali sme rozsiahlý text, ktorý, ste, e, ktorý vidíte v záveroch. Zdôrazňuje absolútny význam prijatia zo strany gréckého parlamentu kľúčových zákonov k fiskálnej, k fiskálnej štrat, stratégii Grécky parlament ich posudzuje práve e, dnes. Prijatie tohoto zákonu bude bázou pre nový program, ktorý spoločne podporuje, e, podporuje Európsky e, partnery a menový fond a umožňuje včas vyplniť potreby Grécka, finanč, financovanie Grécka v júli. Takisto rozhodnutia Euroskupiny 20. júna, pokiaľ ide o E, zapájanie, dobrovoľné zapájanie súkromného sektoru e, a takisto e, dobrovoľné doplnenie, dopl vyrovnanie verejného zadlženia. Druhý deň sme sa zamerali na tri témy. Reakcia na rozvoj v arabských krajinách, migrácia a voľný pohyb osôb a, a vstup Chorvátska. Európska únia chce zohrávať kľúčovú úlohu pri rozhodujúcom vývoji, ktorý sa odohráva v Severnej Afrike a na Blízkom východe. Bez Európy i naďalej by tu bola arabská jar, ale bez nás e, by už nebolo arabské e, leto. Sú tu pozitívne i negatívne vývojové tendencie. Pozitívne veci, demokratická e, transpozícia Egyptu, Tuniska, dobre posuny v Maroku, takisto Jordánsko a zrušenie e, núdzového stavu v Alžírsku. Chceme prispieť k týmto zmenám. Ponúkame nové partnerstvo krajinám v regióne, podporujúc demokratické reformy aj ekonomické reformy v prospech občanov. Budeme e, vychádzať z individuálnych e, posúdení jednotlivých partnerov. Menej za menej, viac za viac čo najsilnejším možným textom chceme odsúdiť e, šokujúce násilie v e, Sýrii a konštatujeme, že, alebo e, konštatujeme, že naďalej sírsky režim pokračuje v tomto násilí. Namiesto toho, aby plnili svoje vlastné závisky k reformám, režim spochybňuje legitimitu. Tí, ktorí sú zodpovední za zločiny a násilie proti civilnému obyvateľstvu by mali byť braní na zodpovednosť. Závery rady 20. júna 2011 Európska rada víta prijatie e, nových sankcií. Takisto plne podporuje diplomatické úsilie zamerané na e, zabezpečenie toho, že Bezpečnostná rada OSN môže adekvátne reagovať v rámci svojej zodpovednosti na situáciu v Sýrii. Pokiaľ ide o Líbiu, kým tu bude Kadáfi, bude tu represia. Chceme s národnými par- partnermi pripravovať e, prechod po Kadáfiho období. formou inkluzívneho e, prechodu. Ďalšia téma druhého dňa bola migrácia Túto tému si, e, som si vybral minulé leto ešte pred udalosťami, e, ktoré jej dali nový význam formou arabských udalostí. Najlepší spôsob, ako znížiť migračné tlaky na našich južných hraniciach, je pomôcť e, mladým ľuďom v Severnej Afrike a na Blízkom východe, aby si vo svojich vlastných krajinách budovali budúcnosť. Migračná politika teda začína mimo našich hraníc, preto nové partnerstva v rámci krajinami z južného susedstva bude zahrňať aj aspekty bezpečnosti migrácie. Druhá téma sa týkala azylu. Zvažovali sme nedávny návrh komisie k procedúram a podmienkam ako základ pre ďalšie rokovania. Takisto sme potvrdili, že cieľ 2012 plne vytvorenie spoločného európskeho azylového systému. Po tretie, pokiaľ ide o Schengen, naši predstavitelia vlád chcú naďalej podporovať voľný pohyb osôb. Je to základný výdobytok európskej integrácie a základné právo občanov. Bez toho, že by sme podkopávali tento základný princíp, cítime potrebu zlepšovať šengenské pravidlá. E, mechanizmy zabezpečenia by sa mali zaviesť s cieľom reagovať e, na výnimočné situácie, aby celkové fungovanie šengenskej spolupráce e, neviedlo k ohrozeniu voľného pohybu osôb a, po, a posledným útočiskom v rámci bezpečnosti mechanizmov mohla by byť zavedená doložka, ktorá by umožnila prija- vynimočné znovuzadenie vnútorných kontrol na hraniciach v rámci kritických situácií, kde členské krajiny nedokážu e, plne splniť tieto e, záväzky. Takéto opatrenia by boli prijímané na základe špecifických kritérií a na základe spoločného posudzovania striktne limitovaného rozsahu v období e, zohľadňujúc potrebu môcť reagovať v urgentných prípadoch. v štvrté potvrdili sme dohodu, ktorú dosiahol Európsky parlament a Rada, pokiaľ ide o posilnenie Frontexu, našej agentúry pre vonkajšie hranice. Napríklad to umožní Frontexu e, rozmiestňovať e, styčných dôstojníkov v tretich krajinách v súlade s novou susedskou politikou. Od teraz bude fungovanie prebera, budú preberať európske hraničné zložky. Milí kolegovia, dis, diskutovali sme potom o Chorvá, Chorvátsku. Európska rada dláždila cestu pristúpenia Chorvátska do Európskej únie ako 25. členovi Európskej únie a prijali sme závery rady, aby sme čo najskôr dovršili tieto zasadnutia do konca júna. Potom by sme podpísali prístupovú zmluvu pred koncom e, roka. Tak ako to zamýšľa e, komisia, e, vstup by Eh, mal eh, nastať v polovici roku 2013. To je nový pohyb v európskom mm, odhodlaní smerom ku krajinám Západného Balkánu. Okrem týchto diskusí politik Európska rada tiež vymenovala pána Maria Draghiho ako predsedu Európskej centrálnej banky od 1. novembra tohoto roku. Následujúc po pozitívnom posúdení zo strany parlamentu veľkou väčšinou. Milí kolegovia, toľko moje správ, moja správa k tomu, čo v mnohých ohľadoch predstavovalo veľmi dôležitú Európsku radu. Vynikajúce rozhodnutie bolo o, o Chorvátsku, splnenie dlhých ambícií a úsilia e, ľudu Chorvátska. Ďakujem. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda, za váš prejav. Teraz e, požiadam pána Barosa, pána predsedu, aby sa ujal slova v mene komisie. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, myslím, že sa nám podarilo v Európskej rade prijať rozhodnutia, ktoré majú dlhosiahle dôsledky pre Európsku úniu. Samozrejme, mám na mysli hospodárskú politiku, migráciu, Eh, Južné Stredomorie a tiež prístup Chorvátska. Pokiaľ ide o situáciu v Grécku, tak eh, znovu sme ukázali, že eh, sa dokážeme dohodnúť, keď je to potrebné a som rád, že môžem povedať, že implementácia programu MMF v Irsku a Portugalsku začala. Každý deň čelíme našej vzájomnej závislosti v reálnych a praktickom ohľade 15 mesiacov po tom, čo bol schválený komplexný balík, rozsah ambícií e, sa ukázalo, že je oprávnený a dnes musíme mať e, nový spôsob, ako túto vzájomnú závislosť v našich hospodárskych systémoch riešiť. Nový spôsob, ako riešiť hospodárskú politiku v eurozóne a v Európskej únii ako takej. Samozrejme, komisia myslí, že je potrebná väčšia snaha, aby sme zlepšili verejné financie a plne implementovali štrukturálne reformy a že je tu väčší rozsah. Uh, uvedol som Grécko, aby sme pripravili opatrenia na stimulácie rastu uh, a zamestnanosti a sme radi, že Európska rada schválila náš návrh, aby sa štrukturálne fondy posilnili, aby sme mali komplexné programy technickej pomoci Grécku a tu je potreba doplniť určité nevyhnuté, niekedy e, bolestivé opatrenia a dôležitá mm, je e, tiež e, brať do rast. Pre diskusie v tejto Európskej rade boli veľmi dôležité práce komisie a po diskusiách môžem povedať, že v podstate toto bol základ jasnej orientácie na ďalšie mesiace. Celkovo smerujeme k väčším príležitostiam založeným na e, lepšej konkurencieschopnosti Európy a teda počítam e, aj so vašou spoluprácou, aby sme mohli dosiahnuť e, konečnú dohodu o hospodárskej správe, o balíku hospodárskej správe do konca decembra. Vážení poslanci, urobil na mňa veľký dojem aká otvorená bola diskusia s predstaviteľmi jednotlivých vlád e, o jednotlivých odporúčaniach, e, že tam e, neboli pripravení na kompromisy. Snažíme sa predstaviť si spôsob, ako tieto veci vyriešiť v rámci to, čo poznáme ako Lisabonská stratégia, aby sme v praktickom ohľade vyriešili vzájomnú závislosť našich hospodárstiev a aby sme akceptovali kolektívnu snahu reálnej politiky. Tieto diskusie sa niesli v duchu dobrej vôle, čo bude zásadné v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Ja tiež dúfam, že tu bude silnejšia vôľa rady dosahovať ciele stratégie EU20 a zvlášť pokiaľ ide o Single Market Act. Chceme znížiť regulačnú záťaž malých stredných podnikov, a komisia e, má tiež pripraviť cestovnú mapu o dokončení digitálneho jednotného trhu do konca roku 2015. Pokrok v mnohých cieľoch prebieha, alebo je tu proces, ale museli sme uznať e, na základe našich oznámení, na základe našej komunikácie, že je potrebná dodatočná snaha napríklad v energetickej efektívnosti, ale znižovaní chudoby a podobne. V týchto oblastiach ešte e, nedosahujeme dostatočné výsledky. Samozrejme, nie sme naivní ohľadom týchto signálov pokroku. E, rozšírenie národnej implementácie alebo rozsah národnej implementácie je v tomto ohľadu dôležité, dôležitý. Máme tu prvý európsky semester a prvé národné semestre, ktoré implementujú špeciálne opatrenia krajín, ktoré teraz boli jednohlasne podporené Európskou radou. Migrácia naďalej je emotívna, nedá sa poprieť, že verejná mienka je zmiešaná a že toto je veľmi citlivá téma. V niektorých prípadoch migrácia sa využíva alebo zneužíva extrémistami a populistami proti európskemu modelu a proti tradícii otvorenosti demokratických spoločností v Európe. A tento skutočnosť, táto skutočnosť znamená, že musíme prijať komplexný prístup, riadiť, e, ako riadiť túto oblasť a zároveň e, sloboda osôb je jeden z najväčších úspechov EÚ. Je to pilier našej únie, je to základná sloboda a je to tiež zásadné pre hospodárskú obnovu integrovaného jednotného trhu. My teda nechceme, aby sloboda pohybu alebo princíp slobody pohybu v rámci jednotného trhu bol ohrozený. Toto nechceme ohroziť. V tomto kontexte plné uznanie zo strany Európskej rady slobody pohybu ľudí je kľúčový princíp Európskej únie a je to základné právo ktoré má najvyššiu dôležitosť v kontexte politických diskusí. Potrebujeme chrániť Schengen a zlepšiť jeho riadenie a komisia prišla s konkrétnymi návrhmi, aby sme mali Európsky efektívny monitorovací a hodnotiací systém. Toto akceptovala Európska rada, Európska, toto je, to, je to európsky model, je to európsky princíp. A komisia tiež e, e, chce mať zabezpečovací mechanizmus, koordinovaný prístup prípadných reakcií v prípade, že naše spoločné hranice e, sú e, čelia e, silným náporom. A ako posledná, posledný nástroj Európska únia by mohla použiť e, zaviesť e, vnútrohraničné kontroly na obmedzené obdobia v prípade, že niektoré členské krajiny čelia vysokému tlaku a nie sú splnené povinnosti a šengenské pravidlá ale ja chcem zdôrazniť, že Európska rada uznala aj to, že tento nástroj nebude mať vplyv na slobodu ľudí voľne sa pohybovať tak, ako je to zakotvené v zmluvách. E, pokiaľ ide o azyl, záväzok rady je jasný. Musíme splniť na, alebo naplniť náš azylový systém v roku 2012 a komisie už navrhla konkrétne návrhy a ja dúfam, že máme potrebnú silu, aby sme tento cieľ splnili. Južné susedstvo, o tom sme tiež hovorili a som rád, že Európska rada podporila oznámenie komisie a vysokej predstaviteľky, ktorý definuje prístup k susedstvu, podporuje demokraciu a zdieľanú prosperitu. Pán predseda rady e, komplexne prezentoval výsledky rady, takže ja sa nebudem venovať podrobnostiam. Dovolte mi teraz hovoriť o Západnom Balkáne, kde sme prijali historické rozhodnutie o prístupe Chorvátska Európska rada je toho názor, že by sa koncom mesiaca mali ukončiť rokovania po svetle podpisu prístupovej zmluvy e, s Chorvátskom do konca roku 2011 prístupový proces bol charakterizovaný silnou kondicionalitou a Európska rada vyzýva Chorvátsko, aby naďalej pokračovalo v reformách, aby bolo plne pripravené na vstup. Tešíme sa na mier, zmierenie a stabilitu na Západnom Balkáne. A záver, e, Grécko. Máme pre plán Grécko, pokiaľ ide o fiskálnu stratégiu, na ktorej sa dohodla Trojka a grécké orgány. Potrebujeme, aby grécky parlament zdvojnásobil snahu, aby urobil reformy. Situácia je ťažká, ale nie je to nemožné. A na riešenie potrebujeme urobiť maximum, pomôcť Grécku, aby, aby e, sa dostalo z tejto slepej uličky Zlepšenie konkurencioschopnosti je kľúčové pre dlhodobú prosperitu Grécka. V týchto ťažkých časoch nesmieme zabúdať, že toto je reforma, ktorá má silný sociálny účel. E, tieto zmeny sú ťažké, ale každé euro vynaložené na e, dlhovú službu je euro, ktoré nemôže ísť do škôl a nemocníc. Nemôžeme e, si požičiavať na rast e, pracovných miest, potrebujeme e, fiskálnu konsolidáciu, potrebujeme štrukturálne reformy, aby Grécko začalo rásť. A na záver slova blahoželania Máriovi Dragimu, ktorý bol menovaný predsedom Európskej centrálnej banky od 1. novembra tohto roku. Mario Draghi má našu plnú dôveru, je to zaangažovaný Európan a veľmi e, kompetentná osoba v hospodárskych a menových otázkach. Želáme mu všetko najlepšie. Takže bol to, bola to komplexná Európska rada a ja si myslím, že teraz máme dobrý základ na pokračovanie našej práce, hlavne v kritických témach hospodárskej správy a migrácie. Ďakujem za pozornosť. Uh, much, Mr., Mr. Ďakujem pekne, pán predseda Barózo, za vaše poznámky, ako aj za váš príhovor mene politických skupín za skupinu EPP pán predseda Žozef Dol, nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, milí kolegovia, nie je to len Grécko, ktoré trpí e, príliš vysokým dlhom, ktoré bolo potrestané trhmi, ale e, je to nedostatok Európy v našej politiky a som rád, že naši naše hlavy štátov a vláci uvedomili a prijali jednotné stanovisko počas Európskej rady o hospodárstve, o migrácii alebo o vzťahoch e, s našimi susedmi na juhu a na východe. A opakujem to v mene mojej skupiny, že od začiatku krízy riešenie našich problémov nie je menej, ale viac Európy. Toto platí, prepačte, fanfárič, článok Európskej ústavy vám umožňuje odísť z tejto sály. Môžete teda vystúpiť z Európy. Nikto za vami nebude plakať, to je jasné. To platí aj o našej spoločnej mene euro, e, ktoré má niekedy protirečivé komentáre, viac e, rozhodnutí založených na realite našich hospodárstiev. Grécko, ako všetky krajiny, ktoré E, potrebujú pomoc partnerov, musí urobiť svoje úlohy a prijať všetky opatrenia, aby znížilo svoj dlh a začalo rásť udržateľne. Iba v takýchto podmienkach je možno odblokovať prostriedky a jedine, keď sa použijú tieto prostriedky dobre, ostatné opatrenia e, budú nasledovať. Ak euro, a tu kladiem otázku pánovi Rompejovi, ako vysvetliť Viackrát mi položili túto otázku a ja by som potreboval odpoveď zo strany predsedu Rady a komisie. Ako to, že euro je slabé, um, malatné a naďalej je kurz 1,40 e, voči doláru. Prečo sme na tejto úrovni euro proti doláru? To by stačilo už sme boli na úrovni 0,85 e, e, a nič zlé sa nestalo. Kladem otázku, viac, teda, teda viac Európy, to platí tiež pre naše hospodárstvo a ja som rád, že 27. potvrdila zásadný princíp e, konkurencieschopnosti našich hospodárstiev. Konkurencieschopnosť nie je len veľké slovo, nie je to abstraktný princíp, ktorý uh, E, má určiť, aká je realita u našich e, susedov. Je to záchrana nášho životného štýlu. Konkurencieschopnosť e, zodpovedá na stratégii EÚ, stratégii EÚ 2020 a na základe konkurencieschopnosti môžeme budovať náš sociálny dojem. Na jej základe spočíva rozvoj našich malých, veľkých podnikov, vzdelávanie, výskum, vývoj, inovácie, zamestnanosť. A uvediem jeden príklad, pretože niekedy treba uvádzať aj pozitívne príklady. Ehm, letecký priemysel v burže v posledných dňoch Airbus e, dostal viac ako 730 objednávok, takže to je dobrý príklad konkurencieschopnosti európskeho podniku, ktorý treba stimulovať. Tu sú vytvorené pracovné miesta v Európe. A táto konkurencieschopnosť spočíva na prehlbení nášho jednotného trhu, na e, znížení administratívneho bremena, ktoré niekedy odrádza našich občanov, ale spočíva tiež na e, konvergentnom prístupe našej e, rozpočtovej, fiskálnej a sociálnej politiky. A ja tu vítam vôľu rady, aby um, rozpočtová konvergencia bola ambicioznejšia a konkrétnejšia. Viac Európy to platí aj na migračnú politiku. A tu znovu hlavy štátov a vlád e, sa inšpirovali a uznali, že riešením sú posilnené kontroly na vonkajšej hranice a spoločná politika, pokiaľ ide o návrat e, regulárnych e, migrantov. Ochrana občanov uh, v niektorých krajinách, uh, ak ich treba chrániť občanov lepšie, ja súhlasím, ale na to dajme im víza, aby mohli slobodne sa pohybovať v Európe a oni rýchlo pochopia, čo teraz majú. Šengenský priestor je jeden z najstabilnejších priestorov, ale zrušenie cezhraničných kontrol si, vyž- si vyžaduje vyššiu dôveru zo strany všetkých účastníkov. Vážený pán predseda, silnejšia Európa, jednotnejšia Európa, to si želáme pre 500 miliónov Európanov, to si aj ja želám preto, aby nás naši chorvátsky priatelia mohli sa k nám pridať o niekoľko mesiacov a chcem e, zablahoželať e, premiérovi, e, ktorý sa snažil, aby krajina splnila všetky potrebné kritériá. Vieme, že táto úloha bola veľmi ťažká. Všetci si spomíname na tragickú vojnu na Balkáne a Chorvátsko, keď sa stane 28. členským štátom, tak to znamená, že európska perspektíva sa ponúka celému tomuto regiónu. Toto je politický signál, ktorý je veľmi pozitívny pre nás všetkých, ako aj pre ľudí z týchto krajín. A na záver, skupina EPP súhlasí so závermi Európskej rady o Stredomori, či už ide o podporu krajín, ktoré smerujú k demokracii a právnemu štátu, alebo aby sme odsúdili tí, ktorí utlačajú svojich ľudí, ktorí sa snažia o zmenu. Minulý týždeň som e, to povedal, že spoločenstvo má prioritu pred medzivládnym princípom. Nechceme sa vzdať ťažkej cesty. Chceme trvalo ozdraviť verejné financie vo všetkých našich krajinách. A takáto Európa je Európou mojej skupiny. Tento zodpovedný prístup, prístup chceme aj naďalej podporovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. A teraz predseda Martin Schulz za socialistov a demokratov. Ďakujem pekne, pán predseda. Úloha tejto mimoriadnej konferencie predsedov spočíva v tom, aby sme sa vyjadrovali a okomentovali to, o čom ste informovali pán predseda, pán Rompoj o Európskej rade, vo vašej funkcii ako predseda rady a aby sme posúdili to, čo vy ste ako predseda Barózo, ako predseda Európskej komisie nám tu predniesli. Musím vám povedať, že ten pocit, ktorý mám po tých príhovoroch, ktoré som si vypočul, a potom, ako som si prečítal tlač cez vík na začiatku týždňa, je ten, že to, čo pre mňa vyplýva z vašej, vašej informácií, že mám ten dojem, že keď som si vás vypočul, že nemáme žiadne problémy, že všetko máme pod kontrolou a že vlastne všetko je de facto v poriadku a že hlavy štátu a vlád riadia Európu správnym smerom. Je možné to samozrejme vidieť aj takto. Dovolujem si ale napriek tomu povedať, že mám trošku iný pocit. Myslím si, že tá diskusia, ktorú sme viedli minulý týždeň v rámci prípravy Európskej rady, sa nemusí opakovať. To, čo môžeme spraviť ako predsedovia politických skupín, je porovnať to, čo sme požadovali minulý týždeň, o čom ste nás informovali a ako sme sa teraz mohli vyložiť. Spomeniem jeden príklad. Minulý týždeň som našej politickej skupine vysvetlil, že Európska rada má za úlohu eh, opätovne získať eh, demokratické riadenie Európy. Ide o to, že ak sa nerozhodne o ekonomickej budúcnosti v rámci toho 6 balíčka, ale ide o to, aby sa nerozhodovalo v niektorých eh, ratingových agentúrach v New Yorku, ktoré jednoducho zvyhnú palec hore alebo dole. Takže musíme si povedať otázku, podľa akých kritérií vlastne posudzujú európske národné hospodárstva, kto im vlastne to dáva za úlohu, aby vždy presne pred zasedaním Európskej rade alebo ECOFINom predniesli svoju expertizu s tým výsledkom, že všetko hodnotenie sa zhoršuje a napríklad keď si pozrieme tie požiadavky, tie požiadavky na konsultáciu gréckej ekonomiky, kde sú drakonické šetrenia a vlastne ako aj napriek tomu sa snažia e, ratingové agentúry stále zhoršujú hodnotenie a tak sa zdražuje grécky dlh. Diskutovali sme o otázke ratingových agentúr. Keď, si, keď sa pozriem do novín, tak som sa dočítal, že polský predseda vlády, čo je teda budúci predseda Európskej rady, povedal, že voľnosť pohybu občanov EÚ je e, takou hodnotou, ktorú bude polská vláda brániť všetkou silou. Dobre, zatiaľ je to v poriadku. To isté e, podporí Európsky parlament. Francúzsky prezident hovorí, že je nutné kontrolovať slobodu. To je tiež veľmi zaujímavá formulácia. Každý má samozrejme na to svoje dôvody. Ale vidíme, že o nejakom koherentnom prístupe asi nemôžeme hovoriť, čo sa týka interpretácie Schengenu. Pán Van Rompuy, vy ste nás, na nás apelovali, aby ako, my ako zákonodarcovia potom, e, ako zasadala Európska rada, ako ste spomenuli, že doš, dospela k záveru v oblasti balíčka týkajúceho sa hospodárskeho riadenia, aby sme to odsúhlasili aj my. A tu mám otázku. Odkedy vlastne rada v zložení hlav štátov a vlád sa zaoberať detailnou legislatívou. To je vlastne úlohou rady, nie rady v zložení šéfov e, vlád a hlav štátov. Takže vlastne tu by sa mal ohradiť maďarské predsedníctvo. Ak ja si e, predpisy interpretujem správnym spôsobom, tak Európska rada určuje iba usmer, urč, určité smerovanie. No a teraz mám ten dojem, že vy ste sa dotoľko zahlbili do detailnej legislatívy, že vlastne môžete na nás apelovať, že sme s tým súhlasili. No dobre, potom mám dve otázky. Poprvé, Európsky parlament e, minulý týždeň rozhodol, že nebude konečné hlasovanie. Išlo to dve otázky. Prvá otázka, a je to vlastne otázka na kancelárku Angelu Merkel, aká je situácia pri asymetrii, pri tej budúcej smernici o makroekonomickej nerovnováhe. To je vlastne prvá otázka. Druhá otázka, by sa týkala pred, prezidenta Sarkozyho, lebo to bol ten, kto bol vlastne najviac proti obrátenej dvojtretinovej väčšine pri tých sankciách v súvislosti s nadmernými rozpočtovými deficitmi. Jeden z dôležitých bodov, ktorým sa obrala rada, lebo to, či komisia okamžite môže presadiť nejaké sankcie a či rada to môže zastaviť dvojtretinovou väčšinou, alebo či ten mechanizmus sa vôbec rozbehne dvojtretinou väčšinou, to je zásadná otázka. A čo k tomu povedala rada? Keď by sme dostali túto odpoveď, bolo by možné rozhodnutie o tom, či tieto dva body, ktoré sa potom stiahli z programu pri hlasovaní, ktoré sa malo uskutočniť v júli, tak pre, tu bude veľmi zásadné mať odpoveď, aby sme vedeli, či parlament s tým bude súhlasiť alebo nie. Preto nenevajte sa na mňa. Mnohé veci, ktoré ste predniesli, som vlastne už poznal z tlače. No aj z toho, čo som sa vás spýtal, vlastne som očakával, že mi poviete v vašom príhovore. A musím povedať, že po tejto mimoriadnej konferencii predsedov neviem nič viac, ako som vedel predtým. Ďakujem. Ďakujem. A teraz ďalší rečník, predseda liberál demokratov, pán Guy Verostat. Ďakujem pekne. Pán predseda, najprv chcem poďakovať prezidentovi, pán pánovi predsedovi Van Rompuyovi a Barozovi za informácie o rade. To, čo by som chcel povedať, sa bude týkať najprv Grécka a balíka o hospodárskom riadení, lebo buďme otvorení, táto kríza ešte nie je za nami a aj keď bude dnes večer hlasovať grecký parlament. Kríza sa nekončí. Keď si pozrieme tie spredy pre Portugalsko a pre Írsko, sa vlastne prvýkrát dostali na 900 bazických bodov. Takže vlastne dlhý trhy sledujú situáciu a oni sa nepozerajú iba na riešenie gréckej krízy, ale hľadajú štruktúrálne riešenie z celej situácie. To spočíva v tom, že tu bude odvážne silný balík ekonomického riadenia, a dôležité by sme ho mali na, na stole. A to znamená, pán predseda, že nemôžeme tu mať iba sankcie pre tie štáty, ktoré si nesplňajú to, čo majú, ale znamená to aj to, že komisia ako Európska centrálna banka musia konať. To musia byť vlastne to hnacou silou, nie členské štáty a tam sa musí o tom rozhodovať. A ja som vlastne už viacejkrát hovoril, že členské štáty nebudú trestať sami seba. Prečo to sa neudialo v minulosti a nestane sa to ani v budúcnosti. A to je vlastne dôvod, pán predseda, prečo parlament rozhodol minulý týždeň, že by sme chceli mať ten reverzný hlasovací systém. Lebo pre nás je zásadné, aby komisia prijala rozhodnutie a aby rada mohla rozhodnúť iba následne, aby to mohla zvrátiť. A myslím si, že je to veľmi zodpovedný prístup zo strany parlamentu. Nehovorte, že to je nezodpovedný prístup parlamentu, lebo tento a balíček bol pripravený pred 10 mesiacmi. Bolo to v úplne inom prostredí, ako to prostredie, ktoré máme dnes. A dnes pán Lipský, šéf Medzinárodného fondu, ako aj pán Geithner, minister financí a zároveň pán Trišes, ECB, hovoria vlastne to isté ako parlament. Musíme tu mať širší balík, odvážny balík, a nie je vôbec, jedno, nie je vôbec zložité to dosiahnuť, pán predseda, to si musím uvedomiť. Stačí iba, aby rada povedala áno k tomu, tým návrhom parlamentu. Sú to veľmi racionálne návrhy parlamentu. To by sa malo udiať v najbližších dňoch, alebo aspoň týždňoch. Nie je to také zložité. Je to skutočne veľmi jednoduché. Stačí raz povedať áno zo strany rady a môžeme hlasovať aj budúci týždeň v Štrasburgu. A teraz druhý bod. Schengen a riziko dezintegrácie Európskej únie. Otvorene povedané, nie som si istý. Možno, že ostatní kolegovia chápu stanovisko rady, ale ja som nepochopil vôbec nič. Prečo vlastne rada nerozhodla o Schengene? Predsa kolegyne kolegovia v rámci Schengenu, Schengenského aký existuje možnosť opätovne zaviesť hraničné kontroly v dvoch prípadoch. Je to, ak ide o otázky národnej bezpečnosti a v prípade, vážneho problému s verejným poriadkom. Moja otázka na každého, ako aj na vás špecificky, je, prečo potrebujeme dať nejakú tretiu možnosť? Prečo tam máme zaviesť tretiu možnosť, ktorá by sa týkala migrácie? To nezachraňuje Schengen, to vlastne zabíja Schengen. A možno, možno to musím zopakovať o francúzštine, možno, že to bude lepšie. No, preto by som to chcel povedať po francúzsky. Nebude zachránený, ale e, zabijeme ho tým, čo bolo rozhodnuté a základná myšlienka Schengenu je európska integrácia a táto myšlienka zomrie. Myslím si, pán predseda, že musíme si byť e, veľmi jasný toho, že celý parlament je jednotný pri tejto otázke. Takže nebude sa hlasovať o novej možnosti, ktorá by sa týkala možnosti zavedenia hraničných kontrol ani teraz, ani v budúcnosti. A prečo je to tak? To, čo Európa potrebuje, nie je opätovné obnovenie vnútorných hraníc. To, čo potrebujeme, je, aby sme mali posilnené spoločné vonkajšie hranice. A to, čo Európa teraz potrebuje, je spoločná azylová politika a na to čakáme už 12 rokov. To, čo potrebujeme, je mať spoločnú migračnú politiku, ako je to uvedené v zmluve. A ako je uvedené v zmluve, je vlastne Musíme zdieľať tú záťaž pri eh, masovom prílive utečencov. Musíme si uvedomiť, že ako to bolo, keď sme tu mali 100 tisíce, 100 ľudí z Kosova. My sme vtedy nepotrebovali nejakú tretiu výnimku alebo úpravu šengenského aky. Mali sme spoločnú politiku a vtedy, ste si spomínate, mali sme tú skutočnú solidaritu. A už sa dostávam k záveru, pán predseda, členské štáty si možno myslia, že by mohli zmeniť tie pravidlá, ale môžem vám povedať, parlament nie bude s tým súhlasiť. Ďakujem pekne a teraz ďalší rečník, pán Timothy Kirkop. Nech sa páči. ECR. Uh, Vážený pán predseda, kým sa budem venovať otázke uh, krízy v eurozóne, uh, zo pár iných tém, ktoré boli diskutované je morálne správne a imperatívne, že diskutujeme o otázkach na Blízkom východe a Severnej Afrike. Chceme vytvoriť e, slobody a demokratické inštitúcie na základe e, právneho štátu. Je to historická možnosť e, zasadiť úder extrémistom tu i v zahraničí, ktorí často tvrdia, že ho ide o stred civilizácií. Je tu stred, ale to je medzi civilizovanými občanmi všetkých náboženstiev a barbarizmom, ktorý, eh, príklad, ktorého príkladom je terorizmus a použitie sily. Aby sme tento stred vyhrali, musíme trpezlivo postupovať troma smermi. Demokratické reformy, vytvorenie reprezentatívnej vlády, ekonomický rast, zvýšenie možností a zamestnania a zníženie eh, chudoby. A po tretie, bezpečnostné opatrenia na obranu proti tým, ktorí nás eh, chcú zničiť. Pokiaľ ide o migráciu, Jozef, toto je v skutočnosti prípad, kde netreba viac Európy, ale lepšiu Európu. Potrebujeme, aby sa existujúca legislatíva lepšie používala. Aj existujúce inštitúcie. Výzvy, ktoré tu máme, a hnutia ľudí nám ukazuje, že je to vážna vec a nie nejaké vágnosti alebo kliše pretože terorizmus je e, skutočná hrozba, aj veľká migrácia je skutočnou výzvou. Odpoveď musí byť rozhodujúca i realistická, spravodlivá, ale tvrdá. Hraničné kontroly tam, kde je treba, musia ostať, hlavne v prípade Spojeného kráľovstva, tam, kde sú národné, ale kde už neexistujú a sú nahradené, musia byť nahradené opatreniami, ktoré dlhodobo vedú k dôvere podľa nás bolo dôležité nadniesť túto otázku e, integrácie rómskeho obyvateľstva. Ich základné práva sú otázkou svedomia a obav všetkých z nás. Pokiaľ ide o Chorvátsko, vítame skutočnosť, že rokovania dobre napredujú a deň vstupu Chorvátska sa blíži. Ale pokiaľ ide o európsku krízu, ekonomickú krízu, pre nás je rozhodujúce, aby sa kríza eura prekonala naprieč všetkými krajinami e, i za účasti menového fondu, ak je to potrebné nejde, keďže EÚ nie je len eurozón, tak e, zodpovednosť za pravidla eurozóny e, musia, tí, ktorí tu majú zodpovednosť, musia riešiť aj ich svoje problémy. Otázky e, tých, ktorí, sa, ktorí rozhodovali o pakte rastu a stability, musia teraz nezajať zodpovednosť Pán Ferroštad, nie je to vždy tak, že krajiny sa same vytrestali. Výborným príkladom je Nemecko od Erharta až po dnes eh, dis, príkladom disciplíny vo fiškálnej situácii, kde sa krajina vytrestala za to, že, eh, alebo musela zniesť trest za to, že sa dostala sama do problémov. Nám sa nepodarilo efektívne reagovať a príliš neskoro sme reagovali na eh, krízu z eura naše, náš výkon, pokiaľ ide o investície, konkurencieschopnosť, je pre nás ob, všetkých obavou. Potrebujeme konať a reformovať, aby sme e, zabezpečili našim prvotriedným podnikom možnosť produkovať prvotriedné výrobky. Dnes je Grécko možno dôležitým príbehom, ale pri písaní dejín 20 prvého storočia sa musí, bude musieť písať o tom, ako sa nám poka- e, podarilo prekonať ekonomické zemost, zemetrasenie, aby sme nemali ekonomické tsunami. A teraz ďakujeme, tá teraz pani e, Rebeka Harms za zelených spolupredsedníčka. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, e, pán Barozo, pán, pán Rompoy. Ja som bola pomerne rozčulená, keď som počula vaše úvahy k Schengenu, že totiž rada pracuje na zlepšení. To je podľa mňa cynická výpoveď. Chcem ešte raz povedať, ako vôbec k tejto diskusii došlo. Európania arabskú jar takmer zmeškali, pretože spolupráca s autoritatívnymi režim, režimami v, v severoafrickom svete bola príliš dobrá. Teraz sa, e, sa organizujú okrúhle stoly e, pre slobodu a demokraciu, aby sa rozvoj stabilizoval a súčasne sa izolujeme voči vonkajšku a aj vo vnútri Európy vytvárame hranice a toto izolovanie sa smeruje proti tým ľuďom, ktorí e, kvôli kritike a nedostatku mieru utekali z týchto arabských krajín. Podľa mňa to, málo kedy európske, e, európsky smutok bol lepšie vyjadrený. Vy, pán van Rompuy, ako prvý trvalo uradujúci predseda Rady EÚ, vy nemôžete e, naozaj seriózne zastávať názor, že e, oslabovanie Schengenu je jeho zlepšenie. Toto slovo, toto vyjadrenie by ste mali stiahnuť. Dúfam, že rozpráva celkom jasne ukazuje, že Európsky parlament bude robiť všetko preto, čo len môže, v rámci svojich možností, aby zostal e, vo forme spolurozhodovania, pretože to je druhá vec, ktorú vy zastávate. A to je veľmi nedemokratické, že totiž pri takomto dôležitom rozhodnutí sa pokúšate parlament e, e, vymanévrovať z možnosti spolurozhodovať. Druhá otázka, dámy a páni, Grécko. Nechcem sa opakovať k ekonomickému riadeniu. Tu ozneli mnohé správne slova, ale jeden aspekt by som chcela dôrazne zaviesť do diskusie, a to som už minulý týždeň e, e, raz urobila. Myslím si, že Gréci, e, vzhľadom na to, ako vyzerajú pomocné opatrenia, Ehm, nebudú to môcť zvládnuť, Gréci situáciu nezvládnu vzhľadom na e, to, ako sú zostavené rámcové podmienky. Potrebujeme ich novú formu, nové rámcové podmienky, investičný balíček na to, aby sa e, hospodárstvo rozbehlo. A e, to, čo tu zamýšľate vy urobiť, som naďalej nepochopila, stále ešte nepochopila. Chýba mi tu jeden aspekt menovite a ten pre budúcnosť EÚ bude centrálny. Potrebujeme spravodlivosť aj v tejto dobe krízy. A Európska únia musí e, bojovať za spravodlivosť. Myslím si, že by sme mali povzbudiť pána Papandreju, aby sa postaralo o to, aby európske elity, e, bohatí sa podielali e, alebo zúčastňovali na znášania bremien, ktoré teraz vyvstávajú. Takisto je tu požiadavka zapojenie sa baniek. Prečo chcem toľko spravodlivosti? Nuž som pevne presvedčená po e, konfliktoch e, európskych dejín, dejín tohoto kontinentu, že Európa EÚ e, na jednej strane je tu sloboda a demokracia, ale tie európske prísľuby išli ruka v ruke s prísľubom spravodlivosti, nárok na lepší, na dobrý život v komunite a európska Eh, Únia eh, to nezvládla doteraz, nepodarilo sa jej a vôbec už nie v kríze tento svoj, tento svoj prísľub splniť. Myslím si, že návrat eh, národného štátu bude prebiehať lepšie vtedy, než si to my dnes želáme, keď Európania nebudú preukazovať taký profil pre sociálnu spravodlivosť ako teraz. Teraz eh, za zjednotenú lavicu pán eh, Lotar Bisky, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Spomínam si, že Martin Schulz hovoril vlastne o tomto samite ako samite, ktorý rozhoduje v budúcnosti Európy. Myslím si, že to sa nenaplnilo. O, to bolo predsa pred týždňom. Nepodarilo sa dosiahnuť dopredu žiadnu zhodu s Európskym parlamentom ohľadne balíka o hospodárskom riadení. Pri tých rozhodujúcich cieľoch v rámci stratégie EÚ 2020 boj proti chudobe, zamestnanosť, hospodársky rast a tak ďalej, tak vlastne predsedovia vláda hlavy štátov tu neponúkli žiadne riešenie. Nie je to ani žiadne riešenie otázky Grécka. Keď si pozriete aktuálne eurobarometre, tak vidíte, že naši občania neveria, že politika v dohľadnej dobe nájde správnu cestu z krízy. Prečo je to tak? Je to preto, lebo naďalej sa ide tou istou hospodárskou politikou, tou cestou tejto hospodárskej politiky, ktorá nás priviedla ku kríze. Čo sa týka Grécka, tam je snaha vzdať sa legitnej politiky, podkopáva sa e, sociálny systém, má sa predávať štátny majetok a iba vtedy Grécko dostane úvery, aby sa mohli splácať tie úvery, ktoré vlastne banky ešte neodovzdali Európskej centrálnej banke. Ukazuje sa, že táto šoková terapia, tento princíp šokovej terapii by sa mohla stať bežnou v rámci Európskej únie Portugalsko a Jirsko už tom zažili. Čo sa týka balíka o hospodárskom riadení, malo, malo by tu byť významné krátenie rozpočtu a mali by tu byť sankcie pre členské štáty. Tu sa rysuje nesprávna cesta, čo sa týka hospodárskeho riadenia a čo sa týka finančných trhov a ratingových agentúr, tak oni rozhodujú už teraz veľmi intenzívne o, to, o tom, a aký bude ďalší vývoj. Demokratická kontrola sa zoslabuje. V Grécku dnes a zajtra je generálny štrajk. V tejto súvislosti sa vás pýtam, pán predseda, pán Rompoj a predseda Barózo, čo spraví Európska únia, ak grécky parlament zamietne ten balík. Je to možno hypotetická otázka, Áno, poviete si, že môžete nastať, ale ja si kladiem otázku, prečo tu neexistuje žiadny plán B alebo plán C, lebo samozrejme môže nastať aj trošku iná situácia, ako by sme si želali. Ďakujem pekne. Um, Pán spolupredseda Nigel Farage za Slobodu a demokraciu. Máme všetkých eh, predsedov Európskej únie, ktorí nám hovoria, že všetko je v poriadku, všetko pôjde dobre, prepačte, ale nie je to tak. Európa žije za požičanie peniaze, za požičaný čas a tento druhý záchranný balíček Grécku len predlžuje túto agóniu. To je jedno, koľko peňazí tam dáme, koľko dlhopisov kúpia Číňania alebo koľko dohôd urobí Sarkozy s eh, ich bankami Grécko zbankrotuje, dokonca nemôže si dovoliť splácať ani súčasné bremeno. E, nie ešte väčší dlh, tento chorus e, zo strany lídrov a MMF len posilní e, ten pád a prináša nové otázky o európskom projekte, je tu strata dôvery vo vás, v, tejto v tieto inštitúcie a že je tu ten faktor, že je tu politická nepostivosť. Vaše menovanie ako prezidenta Európy, bez toho, že by ste sa pýtali ľudia, teraz veľká otázka. Európania si nemyslia, že ste nepoctiví len, ale že ste aj nekompetentní. Je už dosť zlé, že tu máme takúto demokraciu, ale teraz riadite životy ľudí. E, a vedete nás do priepasti, to je oveľa horšie. Sme ako bezhlavé kurčata od jedného, dlhu, od jedného balíka e, záchranného k druhému, žiadne líderstvo. Každá prognóza sa nakoniec ukáže ako nesprávna. Teraz ste e, jednoducho považovaní za nekompetentný e, Brusel. E, a naliehavé plány, plány B akéhokoľvek druhu. Milióny strácajú svoje pracovné miesta a sú čoraz chudobnejší. To je jednoducho zanedbanie povinností, neplníte si svoje úlohy a táto inštitúcia je dnes, e, tu táto sála je prázdna, pretože poslancom na tom nezáleží, ale e, zatiaľ stovky tisíce ľudí sa zhromažďujú v Atenách a v iných mestách keď povedia nie tomuto balíku a dôjde k platobnej neschopnosti, bude to bolestivé pre banky, pre ECB a určite musíme čeliť našej zodpovednosti. A máte nejaký plán? Jedine s tými vašimi násilnými požiadavkami nemyslíte si, že arabská jar sa nemôže premeniť na stredomorské leto kedy ľudia budú žiadať svoje demokratické práva späť. To je určite možnosť, ktorú by som ja preferoval. Ďakujem. Pán spolupredseda. Filip Kleis. Nezaradený. Ďakujem pekne, pán Šulca. Ďakujem, pán predseda. Konečne boli prijaté opatrenia, aby Schengen fungoval lepšie. Keď sa pozriete na spôsob, akým to bolo naformulované, tak to nefungovalo až tak dobre. Je tu celá séria Mm, rozličných opatrení, ktoré sú naplánované a potom je tu ochranná doložka, ktorá umožňuje členským krajinám za výnimočných okolností znovu zaviesť e, e, hraničné kontroly. Takéto opatrenia sa môžu prijať na základe objektívnych a špecifických kritérií a na základe spoločného hodnotenia pre takéto uplatnenie, ktoré musí byť časovo obmedzené. Inými slovami, pán predseda, členské krajina, ktoré chcú znovu zaviesť tieto hraničné kontroly, budú musieť čeliť obrovskej byrokracii a nebudú skutočne schopné eh, splniť takýto úmysel a nepo, nedôjde k posilneniu vnútorných hraníc. Pokiaľ ide o vonkajšie hranice, mnohí hovoria o tom, že musíme zefektívniť Frontex, ale e, posla, postavme sa k tomu otvorenia, pán predseda, už roky o tom hovoríme. E, hovoríme o partnerstve s tretimi krajinami, ale čo to znamená? Čo to e, v skutočnosti znamená? Nevidíme ani stopu takéhoto posilnenia. Znamená to, že pomôžeme týmto krajinám, aby mohli oni sami e, zasahovať a zabrániť nelegálnej migrácii do Európy. O tom sa nehovorí. Pán Barroso e, znovu pokladal za nevyhnutné Eh, upozorniť na extrémistov a populistov, ktorí chcú znemožniť voľnú slobodu pohybu v Európe. Vy ale obrat, prevraciate e, túto skutočnosť e, vlastne Rada a Európa e, Rada a komisie, komisia ohrozuje tento Schengen. Vonkajšie hranice E, sú niečo ako sito. Teda toto znepokojuje občanov. Musíme sa pozrieť na realitu, musíme poskytnúť e, alebo vytvoriť skutočné opatrenia a nie vyvádzať z toho závery, ktoré nie sú celkom presne. Teraz v rámci Catch the Eye pani Ildiko Galpelc. Minúta, prosím. Ďakujem pekne. Rada by som poďakovala pánovi predsedovi a za zablahoželala mu k jeho práci. Minulotýždňový summit bol skutočnou výzvou. Mali by sme hovoriť o úspechoch, pretože po krát tu máme stratégiu na riešenia rómskeho problému, Dunajská stratégia a tiež máme hospodárske riadenie, ktorému sme sa venovali. A počas šiestich mesiacov maďarské predsedníctvo sa snažilo práve o tieto ciele. Nedokončili sme všetku prácu, pokiaľ ide o ekonomické otázky, ale tu musíme mať primerané nástroje, aby sme riešili krízu, aby sme boli schopní na ňu reagovať eh, v hospodárskej, menovej a sociálnej oblasti sa pozrieme na 6 balík hospodárskeho riadenia, e, tu nie je možno dostatočný dôraz e, na to daný, to je pochopiteľné, ale my si myslíme, že teraz nastal čas, aby sme mali hospodárskú správu a my sa tešíme na pozitívne hlasovanie v tomto smere. Dúfam, že sa príjmu potrebné opatrenia. Ako povedal pán predseda, nemali by sme e, dovolite, aby sa tá situácia zhoršila, ale naopak. Gomeš. Dlhová kríza ukazuje, že naše hospodárstva sú navzájom e, závislé, ale druhá strana mince je taká, že e, ak iba jedna krajina príjma úsporné opatrenia, tak to nepomáha. To len Grékov, Talianov, Portugalovcov a Španielov tlačí ďalej dolu. Ohrozuje to Európu. Takže čo rada robí, aby Ehm, sme tu mali skutočne európsku metódu, aby sme riešili štátne dlhy, ako napríklad euro dlhopisy, aby sme financovali hospodárskú obnovu a poskytli viac hospodárskeho riadenia a harmonizovali obchod, dane, finančnú politiku v eh, Európe. Dúfam, že rada zabezpečí, aby všetky grécké peniaze, ktoré unikli do daňových rajov, e, teda, že všetky informácie o týchto peniazoch budú poskytnuté gréckej vláde. Má e, rada plán B? Uvedomuje si, ako ťažký ten neoliberálny plán je pre Európanov európska integrácia, všetky tieto veci e, majú teraz problémy. Pán Watson. Ďakujem pekne. Rada požiadala komisiu, aby pripravila opatrenia na to, aby sa umožnilo opätovné zavedenie hraničných kontrol. A teraz, keď tu máme takúto situáciu, ako predseda komisie chce riešiť takéto prípadné požiadavky populistických lídrov budúcnosti. Pán Van Rompuy, ako vysvetlíte historikom to, čo ste nám dnes popísali ako zásadný výdobytok európskej integrácie? Že to, k tomu došlo počas vašej činnosti. Pán Barozo skutočne bude musieť hrať Brutusa voči rade pri populistických záležitostiach. Ďakujem pekne. A teraz pani Corin Wortman Kohl na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda Van Rompuy, vy ste e, mali veľmi zložitú úlohu v rámci toho samitu a aj vlastne, vlastne ten zložité situácie ste prevzali vašu úlohu. Sú tu obrovské vízy, ktoré sa týkajú Európskej únie. A podarilo sa vám dosiahnuť značný pokrok a v mnohých dôležitých oblastiach. Chcela by som poukázať na situáciu, kde sa nachádzame v súvislosti s balíkom hospodárskom riadení. V súčasnosti sa zdá, že celá tá pozornosť sa venuje veľmi zložitému riešeniu, ktoré musíme nájsť pre Grécko. Ale nemali sme investovať energiu iba do riešenia najväčších problémov. Musíme nájsť riešenie, ako posilniť zamestnanosť a zabezpečiť hospodársky rast. To znamená, že diskusia o tejto téme je veľmi dôležitá. Môžete sa spolahnúť na našu podporu, že v najbližších týždňoch spravíme všetko preto, aby sa prekonali posledné prekážky. Chceme zabezpečiť efektívne rozhodovanie a na to sa to podarilo. Mali sme hlasovať budúci týždeň o zhode. Ja som si veľmi pozorne vypočul, čo ste hovorili. Vy ste apelovali tak na našu inštitúciu, ako aj na radu, aby sa našlo riešenie. A choďme to cestou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, váš čas sa čas vypršol. A teraz pani Líza Jakonsári na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Každý môže túto krízu, ktorú zažívame, porovnávať napríklad so svetovou vojnou bez vojny. Máme tu zároveň obrovské zadlženie USA, vidíme, akú úlohu zohrá v súčasnosti Čína a tu skutočne ide o veľmi dôležité záležitosti a je veľmi ľudské, že predseda rady, pán Van Rompuy, eh, hovoril, že to nie je, nebolo rutinné zasadanie, situácia nie je vôbec rutinnou a preto žiadne zasadanie, ktoré sa zaoberá týmito témami, nie je rutinou. Situácia je veľmi zložitá, to je jasné. A je veľmi dôležité si uvedomiť, že mňa ste neupokojili, mňa ste znepokojili. Otázka, ktorá to vystáva, sa týka toho, či Európska únia teraz skutočne má nejaký plán na to, ako riešiť tú situáciu, čo by sme mohli spraviť na to, aby sa zabránilo ešte ďalšiemu prehlbeniu krízy. Ja som si veľa materiálov prečítal tej situácii a podľa mňa je dôležité konať tak, aby sa kríza neprehlbovala. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Už bolo povedané, že dnes i zajtra v gréckom parlamente sa eh, bude hlasovať o novom eh, privatizačnom a úspornom programe a bude a tiež e, sú tu ľudia, ktorí sú v uliciach. Vy, pán, pán Rompoj a Baroso, veľmi dobre viete, že diskusia naozaj e, prebieha pod tlakom, pod hrozbou. A ak sa tento program neodhlasuje, tak Grécko nebude, e, nedostane tú piatú časť, čiastku prostriedkov. Preto vás chcem poprosiť, je to dôležitý okamžik, treba intenzívnejšie, jasnejšie zodpovedať tie otázky keď sa ten program, e, keď sa tie záväzky z Grécka e, nesplňa, e, dôjde k vyplneniu vašej hrozby neposkytnutia piatej dávky? Sú tu problémy eurozóny. Premýšľali ste o tom? Chcem vás poprosiť o priamu odpoveď, pretože to je momentálne veľmi dôležité. Ďakujem. Teraz kolega Jean-Pierre Audi. Vážený pán predseda rady, Chcem poďakovať aj pánovi predsedovi Barosovi a ľutujem, že tieto stretnutia sú eh, organizované len formou konferencie predsedov. Moja otázka sa týka Európskeho mechanizmu stability. Ak som to správne pochopil, e, je to dodatočný nástroj, ktorý nemá skutočne komunitárny rozmer. A moja otázka sa presne týka toho, ako týmto európskym mechanizmom stability, ktorý znamená viazanie veľkého objemu kapitálu, upravíme našu parlamentnú politiku a bude to dvor auditorov, ale to budú národné súdne dvory alebo Európsky parlament. Ale kto bude politicky kontrolovať tento finančný finančný nástroj. Ďakujem pekne. Pani Eliza Ferreira. Ďakujem, pán predseda. Dve otázky. Prvá. Pánu predsedovi rady. Pokiaľ ide o a ten tzv. six-pack, Hovorili ste o makroekonomických e, rovnováhach. E, pre túto tému som spravodajkyňou. O čom tu rozhodujeme, to má obrovský význam. Zájomná závislosť, prepojenosť, to, o tom tu hovorili všetci. A v texte, ktorý momentálne je diskutovaný, rada vylúčila, že by e, bolo možné sledovať na jednej strane prebytok, keď je e, e, konštatovaný schodok. Ako e, to teraz bude vyzerať, keď je tu zájemná prepojenosť? Ako to bude vyzerať pre krajiny so schodkom? Veď to všetko pre, predsa veľmi súvisí s prebytkami v iných krajinách. Ako vyzerá tu politika rady? Očividne nie je možné tieto problémy v kontexte rovno, rovnováhy, respektíve nerovnováhy, nemožno tento problém riešiť. Pán predseda prerušuje rečničku. Váš čas sa skončil. A byrokratické zjednodušovanie, nuž to, to sú e, prvky, opätovne je rečnička prerušená. Mr. John Bafton. Pán John Bafton. Ďakujem, pán predseda dnes nie sme tu početní, ale v týchto istých chvíľach sú tisíce ľudí v Grécku na uliciach. Polícia používa slzný plyn. Toto je váš, váš produkt. Vy ste to dosiahli. Nikto, my tu, e, nikto tu nepripúšťa, že eurozóna kolabuje, ale ja vám tvrdím, že tomu tak je. Teda je to realita. Podľa mňa Gréci by mali mať e, možnosť výber, na výber e, vrátiť sa k drachme. Fungovalo by to. Vypočujme ľudí. Ľudia by mali byť tí, ktorí príjmajú rozhodnutia. My, predsedovia a e, politici, my by sme mali hovoriť toto, či, či, to, či ono je správne, či nesprávne. Ale vy po, nepočúvate ľudí, nechajte rozhodnúť ich. A mám otázku na pána Fan Rompuje. možno by, bolo by úžasné, keby ste ju dnes zodpovedali v minulosti som sa to už pýtal pána Barosa, či máme plán B. Potrebujem vedieť, keď e, má grécka vláda platobnú neschopnosť, keď ju dosiahne, čo bude záložný plán B, čo sa bude diať potom. Ďakujem. Ďalšia rečnička. Um, Budem stručná, určite ste si všimli, že poslanci e, z Grécka, Írska a Portugalska nemôžu plýtvať čas e, prázdnymi slovami. Nebudem sa pýtať otázku, pretože by ste mi ju aj tak nezodpovedali. Chcem povedať ako prvú vec, máte plán, e, ktorý musíte z rôznych dôvodov držať v tajnosti. Po druhé, nemáte plán, o ktorom budete hovoriť z rovnakého dôvodu. A po tretie, že je tu plán, ale je v záujme určitých členských krajín a nie v záujme iných krajín. Nemyslím si, že takto to môže ísť ďalej. Neočakávam odpoveď, ale poviem vám, že poslanci z týchto krajín nebudú v stave vysvetliť túto situáciu našim občanom. A nechcem byť v takej situácii, aby som toto e, musela robiť. Ďakujem. Pani Danaku. E, Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi poďakovať e, predsedníctvu Rady a komisii, že dnes prišli a budú odpovedať na naše otázky, pán predseda. Eurokríza, ktorá ťažko dopadá na krajiny ako je moja Grécko, si vyžaduje prijatie okamžitých opatrení, ale tiež dlhodobú stratégiu. Je jasné, že E, to, čo sme sa rozhodli použiť, nefunguje. Vlády, ktoré, sa, ktoré podpísali memorandum, musia aplikovať takýto dlhodobý program. Ak to nebude úspešne implementované, bude tu nejaký plán B, pretože moja krajina a jej občania sa nechcú vrátiť k drachme. Pani Podimata? Ďakujem pekne. Dve veci, ktorým sa rada venuje eurokríza alebo kríza eurá šengenská dohoda, sú v srdci európskej integrácie a obe spoločne sú ohrozené. Myslím si, že všetci sa musíme naozaj zamyslieť a nemôžeme sa spoliehať na čiastočné riešenia ex post. Musíme mať európske riešenia eh, prijaté včas. V týchto dňoch eh, máme ambiciózny plán, ktorý teraz má práve v tejto chvíli schvaľuje eh, grécky parlament 28 miliardová pôžička, ktorá by sa mala splatiť v rámci troch rokov a vyžaduje si to dohodu vlád. Už eh, bola získaná, získané schválenie veľkých politických strán, ktoré si uvedomujú dôležitosť tejto chvíle, ale potrebujeme aj iné opatrenia pre rast, ako aj e, pre prispôsobenie sa tejto situácie. Potrebujeme panerópsky pokus prekonať e, problém daňových únikov a kapitálových tokov do daňových rajov. Ďakujem aj ostatným dvom predsedom, ktorí sú tu dnes popoludní, pokiaľ ide o rozhodnutie rady o európskom hospodárstve a o problémoch, ktorým čelí Grécko ako Grék, kam ma to veľmi zaujíma. Myslím si, že hovoríme tu samozrejme o politike a z politického hľadiska je možno prirodzené, že nám nemôžete povedať, aké možnosti máme v rámci plánu B, hlavne preto, že Grécko dnes popoludní hlasuje o tomto balíku. Ale dovolte mi spýtať sa, pretože ja predpokladám, že ste sa venovali tejto veci a že ste analyzovali eh, hospodárskú situáciu v Grécku, ako aj dopady na Európu v blízkej budúcnosti. A tiež eh, na otázku toho, kam eh, hospodárstva smerujú. Čo by ste nám mohli povedať na tému tejto prognózy? Pán predseda, páni predsedovia, pripomínam, že Schengen je integrovanou súčasťou zmluv článok 77 hovorí, citujem, že tu nesmú byť žiadne kontroly osob, akákoľvek je ich národnosť, keď prekračujú vnútorné hranice a garančná doložka existuje. Pán Ferhoštad, hovorili sme o tom, pripomínam to, článok 78.3, ktorý umožňuje v niektorých nariehavých situáciách napríklad e, nápor e, členov alebo obyvateľov tretich krajín prijať dočasné opatrenia, ale je to rozhodnutie komisie, nie členského štátu. Pán Sarkozy, keď hovorí o revízii šengenskej zmluvy, chce reformovať e, zmluvu o fungovaní Európskej únie ako to povedal na medzivládnej konferencii, táto doložka už v mluvách je. Podľa Sarkozy ho umožní kontrolovať slobodu pohybu, kontrolu e, slobody slobodu pohybu 1,2 miliardy ľudí. Ďakujem pekne, pani Pervanš Beres. Ďakujem, pán predseda. Páni predsedovia, uvedomujete si, že ak sa ohrozí Schengen, tak ohrozíte euro? Euro je želaním Európanov ako etopa na ceste k integrácii, ktorá musí byť stále e, väčšia. Symbol tejto užšej integrácie je Schengen. Tí, ktorí útočia na Schengen, útočia na eh, podstavec, na ktorom stojí euro. A zdá sa mi, že eh, aj, sa, aj tu sa chýb, milia, keď hovoria o voľnom pohybe, ktorý by sa mal obmedziť, ale nie je vo vnútri EÚ. Eh, e Ide o naše hranice, hranice EÚ a kontrolu pohybu kapitálu. Sme si istí, že sloboda, slobodný pohyb kapitálu tak ako je dnes implementovaná, tak ako sa dnes kontroluje, je absolútne v prospech Európanov alebo najskôr v prospech um, špekulátorov a trhov. Ďakujem, pán predseda Barroso. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Najdôležitejšie veci, ktoré sa spomínali, boli euro a Schengen, budúcnosť Európskej únie a samozrejme téma Grécka. Dovolte, aby som stručne prešiel otvorene tieto témy. Poprvé ja sdielam to odhodlanie, ktoré sa tu jasne vyjadrilo, kde ide o obhajobu e, slobody pohybu. Preto je dôležité, aby sa šengenské aky zachovalo v tejto forme. A určite uznáte, že nikto, nikto nepôsobí silnejšie v tejto oblasti ako komisia. Komisia neustále obhajuje tieto princípy. Niekedy sa príjmajú určité rozhodnutia národnej úrovni, ktoré do určitej miery spochybňujú voľnosť pohybu a niekedy sa porušuje aj princíp nediskriminácie. My konáme veľmi intenzívne, boli, tak, boli viaceré takéto príležitosti, kde niektoré vlády aspoň navrli e, niečo v tom zmysle, že tieto princípy nie sú prioritou. A my sa budeme riadiť touto líniou, ktorú máme v každom prípade bez váhania. Tie problémy, problémy ktoré tu máme dnes, sa týkajú toho, že musíme reagovať na situáciu, kde členské štáty nie sú e, v situácii, kde by rešpektovali šengenské pravidlá. Ide o to, že e, členské štáty nedokážu naplniť svoje povinnosti a síce chrániť externé hranice. Toto je tá teda dôležitá otázka. Ja súhlasím s tými, ktorí povedali, že to, čo potrebujeme, nie je vytvoriť ďalšie eh, nejaké problémy v rámci našich vnútorných hraníc. My musíme zabezpečiť to, aby sa rešpekt, rešpektovali a dobre chránili naše vonkajšie hranice. Dôležitá je dôvera našich občanov, čo sa týka vonkajších hraníc. Toto musíme zabezpečiť. Ak sa to nepodarí, tak bude problém naplniť celé aky. Preto prídeme v septembri s návrhom, a myslím si, že diskusia na Európskej rade bola veľmi prospešná z hľadiska komisie. Nechcem tu spomínať nejaké detaily, ale boli tam určité body v rámci diskusie a tie závery Európskej rady z tohoto hľadiska sú podľa môjho názoru pozitívne. Ja si to skutočne myslím, keď si to pozriete, tak vlastne teraz sa snažíme to zakomponovať do určitej perspektívy spoločenstva, je tu systém, kde členské štáty v minulosti mohli, mali možnosť zaviesť vnútorné hranice. Teraz sa snažíme vytvoriť systém, ktorý sa bude opierať o špecifické objektívne kritéria, ako je spoločné posudzovanie, bude tam obmedzené dôvody, obmedzená e, lehota a musíme si uvedomiť, že naše zmluvy garantujú slobodu pohybu a komisia bude súčasťou toho mechanizmu, bude zapojená do toho mechanizmu hodnotenia. Takže ja si myslím, že to, čo sa snažíme teraz spraviť na úrovni komisie, môžem vás ubezpečiť, že tu bude európsky mechanizmus, ktorý bude brániť unilaterálnym rozhodnutiam, lebo tak, ako bolo správne povedané, členské štáty už teraz môžu zaviesť vnútorné hranice. Môžu takto konať. Ide o to, či to spravia v rámci všeobecného rámca, ktorý máme teraz, alebo či tam dáme detailné podmienky a dôležitý je skutočný európsky mechanizmus a takto je možné posilniť náš spoločný prístup, naše aky a preto si myslím, že Európska komisia, Európsky parlament budú mať všetky možnosti na to, aby sme otvorene o tom diskutovali pevne verím a som si istý, že takto to bude prebiehať a že zachováme to aky, ktoré tu máme, že tu budeme garantovať voľnosť pohybu našich občanov, nielen vlastne občanov, ale ide o to, že sloboda pohybu je vlastne princíp Európskej únie. Naša únia bola postavená, ako iste viete, na tom sa rešpektujú štyri slobody a komisia sa bude držať týchto princípov bez váhania. Druhá téma je veľmi zložitá, týka sa Grécka, ako aj ďalších štátov a ich problémov. Ja som to už vlastne povedal, my, čo sa týka aj Grécka, sa snažíme zabezpečiť rast, chápeme problémy gréckych občanov. Ja veľmi chápem tú frustráciu mnohých občanov v Grécku, ktorí teraz sú konfrontovaní situáciou, kde vlastne čoraz chudobnejší, zatiaľ čo niektorí ľudia v Grécku nedôverujú svojej krajine a presúvajú peniaze do zahraničia. Je to skutočne veľký sociálny problém, ktorý zažíva Grécko. Ak chceme byť otvorne úprimní, musíme si uvedomiť, že tu nie je iná možnosť, ako ísť bolestivými reformami, cesto bolestivých reform, fiskálne reformy, štruktúrne reformy, dôležité je posilniť konkurencieschopnosť, dôležité je vytvoriť opätovné podmienky pre rast. Tu sa spomínal nejaký plán B, ktorý by možno bol nejaký jednoduchší a nejaká alternatíva. Jednoducho, ak niekto hovorí, že také niečo existuje, tak klame. Jednoducho neexistuje plán B, nie je možné takýmto spôsobom sa vyhnúť platovnej neschopnosti. Jediná cesta je to tá cesta, ktorú navrhuje Európska komisia, Európska centrálna banka, Medzinárodný menový fond a to má plnú podporu všetkých členských štátov eurozóny. Ak niekto by navrhoval, že je tam nejaká iná alternatíva, tak bude zodpovedný za skutočnú katastrofu pre verejné financie v Grécku. Toto je ten plán, ktorý máme a ak teda máme nejaký plán, samozrejme komentátori môžu špekulovať. Prečo oni sú tu na to? My sme to na to, aby sme konali a ak je to nejaký plán, musíme sa ním držať. Toto je plán, ktorý my tu máme na riešenie situácie v Grécku. Nejaká myšlienka vytvorí nejaké alternatívy, e, ne, nepo, nepodporí seba dôveru Grécka ani dôveru Európskej únie, ako je dôveru trhov. Preto naše posolstvo je, že ak chcete pomôcť, skutočne držme sa plánu, na ktorom sa zhodli. Nebudú tu žiadne zázraky, nie sú tu žiadne alternatívy k bolestivým reformám, ktoré musí absolvovať Grécko. A situácia je veľmi zložitá. Ak sa ľudí, ktorí kladú tieto otázky, spýtate, či by boli ochotní tam investovať, povedia, že už žiadne peniaze. Takže jediná šanca pre Grécko je držať sa tohoto plánu. My samozrejme budeme rešpektovať e, rozhodnutie gréckého parlamentu, ale buďme otvorení. V rámci Európskej únie musíme mať solidaritu a zodpovednosť štát, jeden štát nemôže žiť roky nad svoje možnosti a jednoducho tu sa porušoval pakt rastu a stability, nenaplnili sa zodpovednosť, ne, nereagoval sa na zodpovednosť tohto štátu voči iným štátom, je teraz zdieľaná zodpovednosť, to čo potrebujeme je pracovať s našimi greckými partnermi, samozrejme za predpokladu, že oni chcú spolupracovať, že tu je snaha eurozóny, európskej inštitúcií a musia tu byť rozhodnutia eurozóny, Európskej rady, ktoré majú podporu Európskej únie, všetky inštitúcie, ako aj Medzinárodného fondu. Pevne verím, že v okamihu pravdy Grécko ukáže skutočnú cestu, ako sa dostať z krízy. Nebude to zo dňa na deň, nie sú tu žiadne zázraky možné. Všetko bude zložité, vyžaduje si to odvážne rozhodnutia a pevne verím, že sa podarí prekonať aktuálne problémy. Ak to spravia, budú mať plnú podporu Európskej únie. Ďakujem pekne, pán predseda. A Teraz poprosím pána predsedu Van Rompuya. Nech sa páči. Trebrev. Euh, Veľmi stručne. Najskôr budem hovoriť o Grétku. Úplne súhlasím s tým, čo povedal pán predseda komisie. Vážení kolegovia, aj bez Európy Grécko musí dosiahnuť svoju rozpočtovú rovnováhu a obnoviť svoju konkurencieschopnosť. To, čo Európa robí, je pomáhať pôžičkami, ktoré sú často spochybňované v mnohých krajinách. Európa pomáha preto, aby krajina získala čas vykonať programy, ktoré boli dohodnuté s Európskou komisiou, s Európskou centrálnou bankou a Medzinárodným menovým fondom. Európa nie je zdrojom problému. Problémy sa vytvorili už pred desiatimi rokmi nedostatkom správnych politik, e, nedostatkom správnych opatrení, ale aj bez Európy by malo Grécko rozpočtový deficit a e, problém e, hospodárskej konkurencie schopnosti. Európa pomáha, aby sa krajina spametala, aby získala rovnováhu a aby Eh, znovu nastúpila na cestu rastu. Tento program je známy tým, ktorí eh, vedú vo svojich krajinách politiku ozdravenia. Ja eh, patrím medzi tieto krajiny a vítam odvahu gréckej vlády prijať svoju zodpovednosť voči týmto veľkým tlakom ktoré v spoločnosti momentálne sú. Tieto opatrenia, tak ako sa to často opakuje, musia byť eh, opatreniami, ktoré budú spravodlivé, ale tá najväčšia spravodlivosť eh, môže byť dosiahnutá vtedy, ak všetci budú platiť svoje dane. A jeden z hlavných problémov nielen v rozpočte, ale aj v tom, ako ľudia vnímajú túto situáciu, je ten, že podv- daňové podvody a iné problémy bránia tomuto pocitu, že spravodlivosti je učinené dosť. My musíme pomôcť všetkými nástrojmi, prostredníctvom členských krajín, ale tiež aj komisiou tomu, aby administratívna štruktúra Grécka bola čo najsilnejšia. Aby všetci tí, ktorí musia si plniť svoje daňové povinnosti, to aj urobia, aby každý prispel podľa svojich možností. Pokiaľ bude tak, budú takéto masívne podvody, ako to v Grécku teraz je, tento cieľ nedosiahneme. Niekedy prichádzajú ťažké chvíle a tieto, ktoré nás čakajú, budú rozhodujúce pre grécky ľud, ale nielen pre nich. Aj pre eurozónu a tiež pre stabilitu svetovej ekonomiky. Takže vyzývam všetkých, nielen súčasnú väčšinu, ale všetci, ktorí musia prijať svoju zodpovednosť v gréckom parlamente, aby ju prijali. Musí tu byť jednota, jednohlasnosť Čím väčšia jednota tam bude, tým lepšia budúcnosť čaká grécky ľud. Pokiaľ ide o hospodárske riadenie, to som už povedal a zopakujem to, bolo by dobré, keby sme ukončili túto prácu a dosiahli kompromis. Samozrejme, predseda Európskej rady, e, Európska rada samotná nie je kompetentná. Jediná vec, čo som urobil, je vyslanie výzvy v zmysle kompromisu ktorý bol súčasťou procesu rokovaní s maďarským predsedníctvom a v podstate sa zhodujeme na 95 až 8 percentách obsahu. Myslím si, že naša práca je pozoruhodná. Myslím, že sme zlepšili znenie a aj texty, ktoré boli predstavené. A posledná časť práce podľa mňa by sa mala skončiť pred letnou prestávku, aby sme tu mali komplexný balík o hospodárskom riadení a aby komplexný balík, e, ktorý sme postavili na nohy pred niekoľkými mesiacmi, bol dokončený v tom čase, ktorý sme si naplánovali. parlament a maďarské e, predsedníctvo e, sa veľmi snažili a je škoda, že sme nedosiahli dohodu e, v tých posledných 5%. Pokiaľ ide o Schengen, tak sa pridávam k tomu, čo povedal pán predseda komisie. Ja som bol na rozhovoroch v Európskej rade a všetky tie citlivé témy tu som počul aj okolo stola tam. Nemal som pocit, že som na stretnutí 27 vrahov šengenskej zmluvy. Nemal som takýto dojem. Na čom sme sa dohodli, bol vyvážený balík a známa garančná doložka je doložkou, ktorá bola zavedená nie len v niektorých členských krajinách, ale Európskou komisiou. Takže netrpezlivo čakáme na návrh komisie, pokiaľ ide o takýto nástroj a pán predseda komisie hovoril o tom, aký prístup bude mať, keď predstaví takýto návrh. V záveroch to bolo opísané s odtieňmi a ja som si prečítal tieto závery a pán predseda komisie tiež. Myslím, že tu čelíme potrebe na jednej strane garantovať alebo zachrániť šengenskú dohodu, šengenské aky a na druhej strane čeliť novým situáciám, ktoré, s ktorými sme nepočítali, keď sme rokovali o šengenskom aky. Svet sa od uzavretia tohto, e, tejto dohody zmenil a to zásadne. A my musíme sa pripraviť na tieto nové výzvy. A preto sme túto našu prácu ukončili tak, ako ju poznáte. Samozrejme, že parlament v spolurozhodovaní tiež má svoju zodpovednosť, ale treba si uvedomiť, že ak e, dochádza k novým situáciám, tak sa musíme prispôsobiť. Aj v takom prípade, ako je šengenská zmluva. Ďakujem pekne, pán predseda pán Rompuy, za vašu správu. Za vaše všetky poznámky i vám, pán predseda Barroso, za prehovor, prehovorne k nám k dôležitým témam. Končím otvorené zasadnutie konferencie predsedov prístupnú všetkým členom. Ďakujem ešte raz.